Je zajtra o 11.30. Pokračovanie plenárneho zasadnutia bude zajtra 4. februára od 9. do 14.30 a návrh programu je uverejnený a je aj k dispozícii na web stránke Európskeho parlamentu. Uzatváram dnešné plenárne zasadnutie.